Nedostatky by bolo možné napraviť implementáciou smernice o boja, boji proti praniu špinavých peňazí. Zdá sa, že niektoré štruktúrálne problémy pretrvajú. Niektoré z nich sme riešili v správach, to správa, ktoré prijala komisia 24. júla o stave implementácie rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí. Ja som presvedčená, že tieto správy sú dobrým základom posúdenia toho, čo treba robiť do budúcnosti spôsob ako pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí sú uplatňované v praxi všetkými hospodárskymi subjektmi je mimoriadne dôležité z pohľadu dobrého fungovania celého systému napríklad e, národné bankové dohľadné orgány musia konať rozhodným spôsobom. Slabý dohľad bol problémom v rámci niektorých škandálov s praním špinavých peňazí, ktorých sme boli svedkami. Harmonizované priamo platný rámec EÚ pre boj proti praniu špinavých peniazí by mohol pomôcť. Okrem toho, aby sme sa mohli zamyslieť nad tým, že presunieme niektoré dohľadové e, úlohy e, súvisiace s bojom proti praniu špinavých peniazí na orgán EÚ. Takisto sme sa stretli s prípadmi, kde dohľadné orgány boli kriticky poddimenzované, nedokázali potom realizovať e, inšpekcie na mieste v takej frekvencii, ako mali respektíve neprijímali patričné opatrenia, keď sa stretli s porušeniami. Skupinová supervízia alebo dohľad takisto e, pokrivkával prudenciálny dohľad, e, nezohľadňoval dostatočne obavy z pohľadu boja proti e, praniu špinavých peňazí, respektíve bank a takisto hodnosti manažerských postov. Sme si vedomi, že takéto problémy nie sú obmedzené len na bankový sektor, existujú aj v iných častiach finančného sektora, ako aj nefinančného sektora. To je ďalšia oblasť, ktorá by nemala byť prehľadnutá. Pokiaľ ide o správu o útvaroch pre finančné spravodajské informácie, posúdenie potvrdilo, že spolupráca medzi Financial Intelligence Units musí byť ďalej zlepšená. Vrátanie silnejšieho mechanizmu na úrovni EÚ ku koordinovaniu a podpore národných finančných spravodajských útvarov. E, bude to na ďalšej e, Európskej komisii rozhodnúť, aké budú ďalšie kroky, ale politické usmernenia dezignovaného komisára sú jasné. V tejto veci musíme posilniť supervíziu, dohľad a uzavrieť tie e, medzery. Dovolte mi nakoniec vám podať aktuálne informácie o zozname vysokorizikových tretich krajín. Komisia naďalej sa pridrža svojho záväzku naplniť aktualizovaný, priniesť aktualizovaný zoznam v súlade s požiadavkou zo smernice po odmietnutí delegovaného nariadenia zo strany Rady a parlamentného uznesenia z marca sme vynaložili značné úsilie, aby sme zohľadnili názory vyjadrené tak parlamentom ako aj radou. A našim cieľom je pritom zabezpečiť konsenzus medzi všetkými inštitúciami k tomuto procesu tak aby sme sa vyhli tomu, že či už Európsky parlament, respektíve Rada, odmietnú zoznam. Rada by som zopakovala, že komisia bude pokračovať e, v vykonávaní autonómneho posúdenia a budeme tam mať tie krajiny, ktoré sú uvedené zo strany Financial Action Task Force a zároveň tie kritériá budú siahať nad rámec tých FAT kritérií, konkrétne pokiaľ ide o transparentnosť eh, tých konečných užívateľov výhod. To znamená, že budeme mať aj tretie krajiny, ktoré majú strategické nedostatky, aj napriek tomu, že nebudú na zozname Financial Action Task Force. V rámci tohto rámca sa snažíme eh, doladiť eh, metodiku z júna 2018. Najskôr chceme objasniť interakciu medzi zoznamom EÚ a medzi tým na medzinárodnej úrovni, zo strany Financial Action Task Force. Po druhé, navrhujeme väčšie podrobnosti, pokiaľ ide o angažovanosť sa s tretou krajinou pred jej uvedením do zoznamu. Tu chceme e, nadviazať kontakt s tretími krajinami na základe predbežných posúdení a vyžiadať od nich záväzok implementovať e, polahčujúce opatrenia do, v lehote do jedného roka. Tým sa ubezpečíme, že nedostatky budú efektívne riadené. Takisto chceme okamžite dať na zoznam tie krajiny, ktoré predstavujú nadmernú mieru rizika. Dúfame, že tento nový prístup umožní obom spoluzákonodarcom eh, dospieť k spoločnému chápaniu za účelom prijatia zoznamu EÚ vysokorizikových krajín. Komisia eh, bude viesť pravidelný politický dialog s parlamentom a s radou pri, za účelom teda implementácie metodiky budem riešiť túto záležitosť s ministrami financií eh, na oktobrovej rade ECOFIN. Eh, chcem vás ubezpečiť, že naďalej budeme mať rovnaký cieľ ochrany finančného systému EÚ pred rizikami prania špinavých peňazí, ktoré pramenia od tretich krajín. Takisto sa chcem poďakovať Európskemu parlamentu za neustálu podporu v rámci tohto náročného, ale nevyhnutného procesu v záujme našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka Jourová. Teraz za skupiny najskôr pán Ferber za EPP dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení prítomní keď vás počúvam, tak mám pocit, že je všetko úžasné, všetko pod kontrolou, rada sa zavezuje bojovať každý deň proti praniu špinavých peňazí. Komisia overuje dianie v každej jednej krajine. Úžasné, ale vôbec to tak nie je. Keď sa pozrieme na správu komisie zbližšia, tak sú dve veci úplne zjavné. Poprvé, v 28 členských krajinách sa usmernenie ehm, E, vykladá odlišne, čiže nič jednotné a aj národné úrady spolupra- nespolupracujú dostatočne, teda napríklad finančný dohľad a justície a v cezhraničných prípadoch nefunguje už vôbec nič. Keď sa pozriem na tieto dva problémy, tak potom sú aj dve riešenia. Po prvé žiadne usmernenie, ale nariadenie. Keď chceme niečo jednotné e, z legislatívneho hľadiska, tak to musí byť nariadenie v Európe. A po druhé, keď spolupráca nefunguje. A nehnevajte sa na mňa, my sme práve e, vyjednali, aby Európsky bankový dohľad práve vykonával dohľad, ale to nebojuje proti praniu špinavých peňazí. To sú iba e, výmeny tlačiv medzi orgánmi dohľadu. Potrebujeme e, takú prierezovú štruktúru, tak ako OLAF pre komisiu, Európska prokuratúra prípade záujmov EÚ. Takže naozaj by sme tu mali sa zamyslieť, či e, by tu komisia nemohla prísť s návrhom niečo ako európsky prokurátor, e, aby bolo možné aj trestnoprávne rýchlo zareagovať aby to neostalo iba v rukách jednotlivých krajín. Tie čísla sú známe, my si tu nemôžeme nič nahovárať, musíme hľadať riešenia. Tento parlament je k tomu pripravený, preto je tu jasný odkaz a zajtra sa to dúfam prejaví aj pre, pri hlasovaní. E, takže sa držte toho, e, čo treba spraviť. Ďakujem pekne. Teraz za socialistov a demokratov pani Regner na minútu a pol. Ďakujem pekne. Nadviažem na predrečníka. V Európskej únii máme prísne e, pravidla na boj proti praniu špinavých peňazí, ale keď sa to dobre neuplatňuje, tak e, to na nič nie je a keď tu nie je prísny dohľad. A e, je to teraz v rukách členských krajín, vykonávanie usmernenia, to sa musí skončiť, musíme sa naozaj E, zamyslieť nad zriadením úradu na boj proti praniu špinavých peňazí. E, dovtedy to preberie nejaká dočasná jednotka, oddelenie. Každý škandál je väčší ako ten predchádzajúci, takže nemôžeme čakať na ten ďalší. A po druhé, to je problém zlatých víz, to je lukratívny zdroj príjmov pre niektorých krajiny. E, niektorí si môžu dovoliť drahú vilu, eh, jachtu a niektorí si kúpia za ťažké peniaze občianstvo nejakej členskej krajiny EÚ. To je škandalozne. My vieme, že pranie špinavých peňazí to ide ruka v ruke s korupciou, s daňovými podvodmi, s kriminálnou činnosťou, takže treba k tomu pristúpiť globálne a na to komisia musí niečo urobiť aj s tými zlatými vízami, prísť niečím reálnym, ako to v budúcnosti vyriešiť. Ďakujem pekne. Teraz za skupinu Renew pán Gary Cáno. Thanks, uh, um, let's be honest. Ďakujem, pani predsednička. Buďme úprimní. Uh, prečo sme tu? Je to preto, že ten systém na boj proti praniu špinavých peňazí jednoducho nefunguje, nevyhovuje. Hovoríme o nedostatočných prostriedkoch. E, e, vypočúvali sme pani Lagardovu, hovorili sme o rôznej legislatíve, rôznych e, interpretáciách, takže nefunguje to. Zhodneme sa na tom aj občania e, to tak vidia, sú znepokojení, pretože pranie špinavých peňazí to je e, cesta k rôznym zločinom, sú za tým pašovanie drog, obchodovanie s ľuďmi. Úzko to súvisí. Prečo ten systém nefunguje? Je to preto, že štáty nemajú motiváciu mať fungujúci systém a to preto, že štáty potrebujú kapitál, keď eh, im chýba. Takže niekedy zatvoria obidve oči. Systém eh, je tak silný ako najslabšie ohnívko. A má to dopad na iné eh, krajiny, dánsky škandál, nemusím spomínať niekoľko miliónov eur. To nie je iba kvôli tomu, že to dovolili estonskí a dánsky zákonodárci, ale keď sa to dostalo na EBA, tak jednoducho sa ukázalo, že nie je nič v európskej legislatíve, čo by umožnilo konať. Takže treba tu byť jednotný. Som rád, že je tu návrh uznesenia. Parlament si myslí, že komisia si musí spraviť svoju prácu aj rada Samozrejme, aj Európsky parlament, e, tie agentúry majú dostatok prostriedkov, máme tie prostriedky na boj proti praniu špinavých peňazí, takže treba mať aj uplatniteľnú legislatívu v celej EÚ, aby sme naozaj mali európsky systém, ktorý by fungoval pre všetkých. Ďakujem pekne, pán e, Garikáno. A teraz za zelených pán Gigold na 2,5 minúty. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, v Európe je e, riziko, ktoré vlády eh, dlhodobo ignorujú eh, a ide o pranie špinavných peňazí. Miliardy každý rok zločinci zarábajú na najhorších formách zločinu naozaj ťažké miliardy. Tie peniaze sa potom perú. Opäť eh, je to investované do terorizmu alebo zločineckej ekonomiky, ale aj do nehnuteľnosti a tým sa umelo ženú ceny nahor. A keď už o tom hovoríme, tak vidíme, že sú tu aj právne možnosti zakročiť. Majú ich členské krajiny k dispozícii, ale napriek tomu máme e, rozšírené zlyhanie čo sa týka boja proti praniu špinavých peňazí, tých najväčších 10 škandálov, ktorým sa venovala Európska komisia, e, dosvedčujú jasne o tomto zlyhaní, neúspechu a netreba e, hovoriť o Cypre, Malte, takýchto známych e, daňových rajoch. Napríklad aj Nemecko E, zhruba 100 miliard eur e, ročne sa zarába na praní špinavých peňazí v Nemecku a e, spravodajské služby finančné dostávajú mnohé informácie, ale veľa ostanú nepovšimnuté. A je tu už tretia smernica na boj proti E, praniu špinavých peňazí už by mala byť v platnosti 10 rokov a e, nefunguje to. Mesiace už sa e, dohadujem s oddeleniami Európskej komisie, či by sme nemohli začať konať kvôli porušeniu zmluvy. To by nebolo vhodné iba v prípade Nemecka, ale aj v prípade iných členských krajín, ktoré nielen to dostatočne pretavili do legislatívy, ale e, jednoducho to ani neuplatňujú v praxi. Preto vás tu naozaj vyzývam ako Európsku komisiu. E, treba e, začať písať novú kapitolu, pozrieť sa nielen na to, či vyhovuje legislatíva, ale či sa to naozaj aj uplatňuje v praxi. A ak nie, tak treba začať konanie. A treba to vyriešiť aj formou e, spoločných inštitúcií. Viacerí to spomenuli predo mnou, aby mohli takéto úrady konať celoeurópsky, zasiahnuť a myslím, že na rade môžete veľa spraviť pre implementáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Gigold. Teraz za skupinu Identita a demokracia, pán Beck, nech sa páči. Vážená pani predsednička, s piatou smernicou EÚ e zavezuje členské krajiny v mnohých e, prípadoch, oblastiach poskytovať Európskemu bankovému úradu pre dohľad osobné údaje. E, a tu ani nemajú v podstate sporiteľi a možno sa brániť. Takže občan je priehľadný a Vynímajú sa tu mimovládne organizácie. V minulom roku e, varoval e, malský komisár pre mimovládky profesor Kenneth Wayne e, práve na to, ako sú zraniteľné mimovládne organizácie v kontexte prania špinavých peňazí a financovania teroristických združení. Preto žiadal o rozšírenie európskej legislatívy na boj proti praniu špinavých peňazí aj na mimovládne organizácie. Kvôli politickému e, tlaku muselo odstúpiť. Manival, e, e, úrad na boj proti praniu špinavých peňazí Rady Európy, sa stotožňuje s profesorom Vainsom a teda, že práve mimovládky sa využívajú čím ďalej tým viac na pranie špinavých peňazí. A preto sa pýtam, či má naďalej komisia ignorovať mimovládne organizácie a e, zatiaľ mi aspoň stručne bolo e, povedané, že komisia nechce e, vidieť mimovládne organizácie ako kriminálnikov, takže myslím si, že by sa to malo zmeniť a už by legislatíva mala platiť aj na tieto mimovládky. Ďakujem pekne, pán Beck. Teraz na minútu a pol za GUE pán Morel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, je to téma, ktorá e, sa javí byť zložitá technickej povahy, ale je veľmi dôležité práve pre dôveryhodnosť EU o tom hovoriť. V minulom období sme o tom už veľa hovorili, o boji proti praniu špinavých peňazí a naše Emócie eh, vyplývali z viacerých škandálov, napríklad Panama Papers, ale hovoríme aj o korupcii, obchodovaní s braňami, s ľuďmi, eh, obchodovaní s drogami, daňové podvody a to sa týka stoviek miliard eur. Veľmi je to dôležitá teda otázka. A čo je v dnešnom eh, návrhu uznesenia, hodnotenie komisie? Hovorí sa o nedostatkoch, ktoré nie sú prípustné, napríklad transponovanie smerníc to nie je dostatočne konkrétne a platí to pre väčšinu členských krajín, takže skôr či neskôr bude treba začať s konaniami. <clears throat> A nehovorilo sa o tom ešte síce, ale schopnosť rozhodovať v prípade Európskeho e, úradu pre bankový dohľad, e, to je zdá sa trochu e, limitované, o tom hovoril samotný predseda a my Nechápame, prečo rada e, nekoná v prípade 23 krajín, kde sa naozaj nerobí dosť na e, tento boj a na boj proti terorizmu e, napríklad Saudská Arábia alebo Panenské ostrovy alebo mm, Panama. Treba konať, takže my si musíme položiť otázku, či nie je na čase mať nariadenie. Je tu naozaj nemohúcosť, ktorá je nepriateľná pre nás poslancov, ale hlavne pre občanov EÚ. Ďakujem pekne, pán Morel, za nezaradených. Teraz Pani Ferrara na minútu a pol. Ďakujem, pani predsedajúca. Drahé kolegyne, kolegovia, keď sa zaoberáme, odkiaľ pochádzajú tieto nezákonné peniaze a také, takéto branie špinavých peniazí, to je mimoriadne škodlivá kriminálna aktivita, ktorá má cezhraničný e, rozmer a ktorá deformuje vnútorný trh, hospodárskú súťaž nakoniec poškodzuje tie v dobrom úmysle konajúce podniky e, a Takisto teroristické a kriminálne organizácie a združenia e, umožňujú im získavať zdroje príjmu, tak aby dokázali ďalej financovať svoje aktivity. Ako delegácia v rámci hnutia 5 hviezd sme rozmýšľali, ako bojovať proti tomuto fenoménu a dali sme to ako našu prioritu v rámci nášho národného ako európskeho programu. Dali sme dôležitý príspevok týmto smerom smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí a takisto formou trestného zákona. Snažíme sa zabezpečiť e, zákaz e, uzatvárať zmluvy s verejnou správou, a takisto pristupovať k verejným financiám alebo nejakým spôsobom sa uchádzať potom vo voľbách o verejné funkcie. E, ďalej je tu legislatívna snaha e, riešiť práve takéto e, formy organizovaného zločinu. Ja som bola teraz spravodajkyňou, spravili sme ďalší krok na európskej úrovni smerom k efektívnej antimafia legislatíve prostredníctvom spoločných noriem, silnejšia justičná spolupráca, policajná spolupráca a lepšia výmena informácií subjekty, ktoré sú zapojené do prania špinavých peniazí, využívajú akékoľvek legislatívne e, prvky a medzery, aby si zabezpečili beztrestnosť. Je nevyhnutné mať európsky legislatívny no, rámec, ktorý nám pomôže bojovať proti takýmto veciam a ktorý nám pomôže nas, na, novú cestu boja a lepšie a koordinovanejšie postupovať medzi členskými štátmi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz na minútu a pol e, pán Kaza. Prechádzame k jednotlivým rečníkom. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že je jasné, že e, za praním špinavých peňazí sú e, zločinecké činnosti a mnohí aj politici to skrývajú, nezákonne získané peniaze, takže nie je jednoduché e, sa o tom dozvedieť, pretože sú to zložité štruktúry v rôznych krajinách, e, právnych systémoch a týka sa to častokrát aj e, subjektov. Prebiehajú vyšetrenia, ale keď sa nepodarí vyriešiť prípady prania špinavých peňazí, tak eh, potom eh, sú častokrát eh, investigatívni novinári alebo biele vrany, tzv. informátori, musia pristúpiť, vystúpiť na scénu, napríklad aj pri vražde novinárky a z Malty aj zo Slovenska dva roky uplynuli od zavraždenia Dafne Karuany Galicie. takže mm, to je jasný dôkaz, že keby to vyšetrovanie fungovalo pred jej vraždou, tak by ešte bola medzi nami. Takže treba zmenu. E, sú tu aj úprimní podnikatelia, ktorí niekedy žiaľ sú e, potrestaní práve preto, že niektorí si robia čokoľvek e, na úkor európskych občanov. Ďakujem pekne. Teraz Pani Katarína Kiniči na minútu a pol. Prezidente. Ďakujem pani predsedajúca. Boj proti praniu špinavých peňazí predstavuje prioritu e, za účelom boja proti najvážnejším formám kriminality nadnárodného charakteru cez cezhraničného a ochrániť európsku info, e, ekonomiku pred nebezpečnými deformáciami, ktoré môžu podkopať dôveru občanov v finančné a bankové inštitúcie tie škandály, ktoré sme zažili v nedávnom období v bankovom sektore, každopádne počiarkujú nevyhnutnosť systému dohľadu, enforcementu veľmi účinnej povahy, tak aby sme predchádzali, identifikovali a sankcionovali porušenia zo strany hospodárskych subjektov. Systém, ktorý si vyžaduje výmenu informácií, úzku spoluprácu eh, interdisciplinárneho charakteru medzi regulačnými orgánmi v rámci bankového systému a takisto policajnými úradmi a justičnými orgánmi, ako aj eh, národne, nadnárodné eh, koordinačné momenty medzi všetkými Takisto je nevyhnutné prijímať dôležité e, nástroje v duchu 4. 5. smernice, takisto si vymieňať informácie medzi FIU a orgánom na presadzovanie práva, e, smernica, ktorá je mimoriadne dôležitá, ktorá povoluje, e, teda harmonizuje, pardon, opravuje sa rečníčka definíciu prania špinavých poňazí a takisto posilniť úlohu bankového dohľadu v rámci boja proti praniu špinavých peniazí je nevyhnutné sledovať, aby naplnenie týchto nástrojov prebiehalo v tom časovom harmonograme a aby sme zabezpečili užšiu spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v bankovom sektore na európskej úrovni a na národnej úrovni, ako aj medzi justičnými orgánmi členských štátov. Ďakujem. Kiitos edustaja Kinici. Sitten edustaja Ramona Strugariu. Ďakujem veľmi pekne pani Kenichi, Teraz má slovo pani Strugariu, Rumunsko. ...89 miliard eur, čiže 1% HDP EÚ, to sú eh, obnosy, ktoré sú podozrivé, a to každý rok. Každá, štvrtá smernica na boj proti eh, praniu špinavých peňazí by sa mala uplatňovať od júna 2017. Niektoré krajiny boli veľmi kreatívne pri jej transponovaní. Boli tu aj isté e, prekvapenia, e, prísny pos, prí, prístup k mimovládnym organizáciám. Napríklad a taktiež veľké rozdiely pri uplatňovaní tejto e, smernice v 28 členských krajinách, takže tá piatá smernica, tá sa má uplatňovať do júna 2020, zatiaľ iba 8 členských krajín ju úspešne transponovalo. Odpoveď je jednoduchá, potrebujeme nariadenie. Ak transpozícia smerníc nefunguje, tak potrebujeme nariadenia a nemáme čas naviac nariadenie by bolo tu veľmi vhodné, pretože by sme mali aj jednoznačné sankcie vo vzťahu s tými krajinami, ktoré by nerešpektovali predpisy. Ďakujem. Kiitokset edustaja Strugariu ja sitten edustaja Ernest Urtasun. Puoli. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Urtasun. Isté, máme tu Problémy, ktoré sa ťažko riešia, sú to milióny a milióny e, e, eur, ktoré sa prepierajú práve cestou kriminálnych živlov a používal, teda poukazovala sa v posledných rokoch práve zo strany národov na veľké škandály, kde boli aj veľké banky do toho nejak zapletené. Ale E, určite je tu mnoho rôznych spôsobov, ako sa dá obchádzať v tomto smere zákon, že proste sná e, jednoducho e, neplniť si zdaňové povinnosti. Potom je tu nedostatok spolupráce medzi členskými štátmi. Ale určite treba odvážne pristupovať k riešeniu týchto problémov a náležite uplatňovať už existujúce predpisy, napríklad aj tie smernice štvrtú aj piatú. A my ako parlament Určite sme za to, aby sa monitorovali aj tieto otázky v súvislosti s tretími krajinami. A taktiež, keď sa tieto smernice nebude, nebudú náležite e, uplatňovať v jednotlivých členských štátoch, aby sa potom proti príslušným krajinám uplatnili e, postupy za porušenie európskej legislatívy. A myslím, že bude potrebné vytvoriť skutočne funkčný európsky orgán, ktorý bude mať patričný mandát. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Urtasun. Ďalším rečníkom. Hervé Juvin. Ďakujem, pani predsednička. Niektoré podnič, podniky každý deň e, čelia prehnanému boju proti eh, praniu špinavých peňazí a niekedy majú pocit, že to je eh, pokrytecké. Eh, skutočnou príčinou tohto problému, to podľa nás je voľný pohyb kapitálu na svete. To by nebolo možné bez elektronických platformiem na financovanie, a aj rôzne trasty, ktoré zahmlievajú totožnosť e, finálnych operátorov. To je zapraním špinavých peňazí, takže ťažko sa dá popierať aj úloha nadácií a mimovládnych organizácií, pretože za tým častokrát je e, e, daňová optimalizácia, takže to tiež prispieva k praniu, špi, praniu špinavých peňazí vo veľkom. Takže my tu môžeme naozaj iba vyzývať komisiu, aby e, zhodnotila to, čo robí, e, aké sú skutočné výsledky boja doteraz a teda skoncovať s týmto pokritectvom, pretože sú daňové raje e, priamo v EÚ. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Kolakušič. Vážené kolegyne, kolegovia, korupcia a pranie špinavých peňazí sú dva javy, ktoré sú úzko previazané. Dnes najväčšia korupcia a najväčšia miera prania špinavých peňazí nepochádza z pašovania cigariet. Hej. Práve je to úplne iný jav. Napríklad v Chorvátsku táto korupcia sa môže legalizovať cestou nového zákona, ktorý máme v Chorvátsku. Je to zákon o, o urovnávaní sporov e, v hodnote 10 miliard eur. A nakoniec EU dohliada na tento proces, akože predchádza praniu špinavých peňazí a veľké množstva peňazí a veľké objemy práve takto sa vyparili. A má to súvisť s veľkými podnikmi a nevieme, kto je v pozadí. Toto všetko sa deje prostredníctvom fondov, ktoré sa vytvárajú v tretich krajinách. Ďakujem. Ďakujem pani Kolakušič. Ďalším rečníkom je pán Karas. Pani predsedajúca, pani komisárka, ctené dámy, páni, debata a predovšetkým e, tie vystúpenia naprieč politickými stranami poukazujú na to, ako je dôležité a správne, že my ako zástupcovia európskych občanov opäť e, dávame zaznieť nášmu hlasu v boji proti špine, e, praniu špinavých peniazí a teda boji proti financovaniu terorizmu. Prečo? Pretože ešte stále každoročne 110 miliard eur v EÚ je prepraných ešte stále 10 veľkých európskych bank je zapojených eh, do veľkej miery v takýchto škandáloch s praním špinavých peňazí. Ešte stále je tu jasný rozpor medzi záväzkami, ktoré sme dohodli, a medzi realizáciou. Ešte stále je tu nedostatok kontroly, nedostatok sankcií, nedostatok personálu, plniaceho dohľad, nedostatok peňazí pre Európsky bankový dohľadný orgán, pokiaľ ide o presadzovanie smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. Ešte stále štvrtá smernica nie je implementovaná napriek tomu, že piata by mala byť e, implementovaná do januára 2020. A ešte stále máme situáciu, že z dôvodu tohto nedostatku sme svedkami e, takého zaplataného systému implementácie, ktorý zoslabuje e, našu bankovú úniu, takisto znemožňujú dohľad a je nevyhnutné a teda velí nám e, povinnosť, aby sme spravili všetko, čo je v našich silách, aby sme e, smerom zo smernice išli cestou k záväznému nariadeniu, aby sme dokázali posilniť systém sankcií, aby sme skutočne pretavili do skutočnosti tieto záväzky, aby sme spolupracovali namiesto toho, aby sme sa navzájom izolovali. Len potom budeme dôveryhodní a nebudeme ten prst tej rany dávať preč, pokiaľ nespravíme všetko, čomu sme sa spolu zaviazali. Ďakujem pekne pánovi Karasovi. Slovo má pani Nina Gel. Minúta a pol. Ďakujem za slovo. Za posledné roky sme počuli, že milióny a niekedy až miliardy eur sa preprali a ľudia, ktorých tu zastupujeme, už toho majú naozaj pokrk. A najmä vo svetle toho, že tu dochádzajú aj krízy a ťažká ekonomická situácia. A pritom niektorí tí bohatí si dokážu ukryť svoje majetky pred pohľadmi daňových orgánov. Napríklad e, banka umiestnila 200 e, miliónov e, eur v súvisí s Estónskom na bezpečnom mieste. A vieme, že Európska Európsky orgán pre bankový dohľad proste zdá sa, že je nedostatočný, že je proste bezubý v týchto veciach a často dochádza k určitému váhaniu, k váhavosti teda postupoch. A stále existuje aj mnoho ďalších príkladov, ktoré poukazujú na tieto nedostatky. Nemusíme čakať na nejaký ďalší veľký škandál, ktorý prepukne, ale už je toho naozaj dosť na základe, čo by sme mohli konať proti tým, ktorí ohýbajú svoje, proste ohýbajú zákony tak, ako sa im hodí. Takže ako komisia zabezpečí, aby sme to už konečne dostali pod kontrolu? Však predsa už nejaké nástroje by sme mali mať. Legislatíva, ktorá existuje, by mala byť implementovaná vo všetkých 28, 28 členských štátoch. Takže pýtam sa komisie, čo robíme preto, aby sme e, riešili mnohé tie nastrčené schránkové firmy, ktorých sú tisíce. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Huk, minútu a pol. Po 16 rokov e, som prišiel do parlamentu e, po tom, čo som teda pôsobil ako právnik v oblasti trestného práva a vidím, že e, pranie špinových peňazí je proste niečo, čo treba riešiť. Je to choroba, ktorá zasahuje naše spoločenstvo, ako proste keby sme potrebovali riešiť vec, ktorá súvisí s krvným obehom. A pritom tí zločinci si budú, kupujú luxusné auta, domy, kvalitné vzdelanie, proste čokoľvek, čo má veľkú hodnotu. V našej krajine policia predpokladá, že je to na úrovni asi 100 miliárd, čo e, proste sa preperie ako peniaze. A pritom e, je to nehorázne a nepriateľné, že niektoré členské štáty ešte stále túto legislatívu neimplementovali, nezapracovali do svojej vnútoroštátnej legislatívy. A nakoniec e, pre špinavé peniazy môžu ísť cez Afriku, Ameriku, Áziu a musíme zmeniť kultúru, kde niektorí policajti alebo iné zložky pokladajú e, pre špinavých peňazí za trestnú činnosť e, sekundárneho významu. A práve, že treba veľmi razantne proti týmto zločinom zakročiť. Ďakujeme. Pán Huk, ďalším rečníkom je pán Peksa, minúta a pol. Budem hovoriť po česky. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegovia, zabrániť praniu špinavých peniazí je kľúčová otázkou v boji proti organizovanému zločinu. Je to aj otázka udržania dôvery občanov a udržania princípu transparentnosti. Oceňujem práve štutu aj piatú smernicu, e, ktorá sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí. Žiaľ, nepodarilo sa nám ani štvrtú e, smernicu náležite implementovať a občania očakávajú od Európskej komisie, že sa to bude vymáhať právo. Nemôžeme proste pani komisárka Eurová toto len tak hodí za hlavu. Nakoniec e, už aj otázky, ktoré súvisia s končnými vlastníkmi e, podnikov. To, že toto sa musí transparentniť, to je pozitívny krok. Ako sme sa presvedčili, v Českej republike transparentnosť je potrebné zaviesť aj do zverejneckých fondov. Skutoční majiteľia týchto fondov že sú proste viditeľní, to je pozitívny krok. Dôležité, aby členské štáty ne obmedzovali prístup do týchto registrov novinárom alebo mimovládkám. Nemali by sme opakovať chyby, ktoré sme urobili v minulosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Emil Radev. tam. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne a kolegovia, touto rezolúciou, týmto uznesením apelujeme na členské štáty, aby implementovali patričnú legislatívu do vnútroštátneho práva. Práve mám na mysli smernicu 4. aj smernicu 5. o boji proti e, praniu špinavých peňazí. Proste transpozícia ešte nebola náležite zrealizovaná a teda ani tá štvrtá ešte nebola a u nás dostatočne implementovaná, už sa teraz má implementovať aj tá piata. Takže určite tieto predpisy majú za cieľ brániť sa pred e, útokmi na finančný systém EÚ. Čiže je to samozrejme veľmi dôležité, ale ešte zďaleka nemôžeme byť spokojní s mierou toho, ako sa bránime takýmto trestným činom. Mali by sme e, maximalizovať naše úsilie spoločným postupom. Európska únia musí byť schopná zvládať problém prania špinavého peniaz, špinavých peňazí a predovšetkým, keď tieto peniaze majú ísť na účely terorizmu. A nakoniec máme na černom zozname aj viaceré tretie krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Radev. Slovo má Teraz ďalší rečník, Paul Fulsang. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Od roku 2007 až do roku 2015 Daňská banka, Dansk Bank, eh, bola využívaná v Estonsku ako eh, prostriedok na prepieranie peňazí. Údajne tam išlo o objem 200 miliárd eur. A danské orgány s tým nerobili nič. A bolo spomínané napríklad, ale v apríli príslušná agentúra Európskej centrálnej banky prišla s tým, že tu nedošlo k porušeniu, porušeniu európskeho práva a že táto dánska banka neurobila nič zlé. Mne sa zdá, že tu je niečo úplne zlého v tomto systéme a treba to zmeniť. Zdá sa mi, že národné orgány alebo aj Európska banková agentúra by mali proste veľmi pozorne prešetriť tieto veci a Napríklad sa zameriajú správy, ktoré sú kritického charakteru voči členským štátom a niečo treba s tým robiť. Dúfam, že bude, komisia bude súhlasiť, a nakoniec aj navrhne niečo, ako riešiť práve otázku riadenia správy Európskej bankovej agentúry. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fulsang. Ďalším rečníkom je pán Kovařík. Minúta a pol. Ďakujem za slovo, pani komisár Pani komisárka, určite riešenie e, prania špinavých peniazí je veľkou výzvou pre cezhraničné otázky. Dochádza tu k fragmentácii aj celkovo e, z hľadiska dohľadu e, nad e, aktivitami, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí. To e, proste nie je celkom ideálny stav, preto potrebujeme zlepšiť pravidlá, ktoré tu v rámci EÚ fungujú. Máme smernicu číslo 5 o boji proti špinavým o boji proti praniu špinavých peňazí a e, je dôležité, aby bola transponovaná do vnútroštátnej legislatívy jednotlivých členských krajín, aby sme potom spolupracovali. Sú tu kritické body, na ktoré sa poukázalo konkrétne. E, nedostatočné zdieľanie informácií jednak medzi štátmi, ale aj na úrovni medzi finančných inštitúcií. Komisia a má v rukách kľúč a mali by sme lepšie využívať technológie, ktoré tu existujú a sú k dispozícii, napríklad vzájomná prepojenosť alebo vzájomné prepojenie príslušných dátamác, treba zaistiť prístup k týmto dátam, lepšiu spoluprácu. A samozrejme sú tu nové výzvy, napríklad väčšia miera e, využitia krypto e, prostriedkov, aby sme dokázali využiť proste to, čo nám poskytuje rámec smernice AL, AMLD. Takže mali by sme konať rýchlosť, aby sme zabránili prúdeniu peňazí smerom do nečestných rúk. Ďakujeme, pán Kovarík. Ďalším rečníkom je pán Tomc. Pani Tomc, pardon. Je veľmi dobré, že máme v rukách efektívnu legislatívu, ale to nestačí, ak tu stále sú ľudia ešte, ktorí chcú porušovať takúto legislatívu. Sú to ľudia, ktorí majú peniaze a majú dosť právnikov, ktorí im poskytujú radu o tom, ako obchádzať legislatívu. A samozrejme potom majú spôsoby ešte aj na to, ako ovplyvňovať súdy. Takže Máme napríklad aj u nás e, vyšetrovací výbor, ktorý dohliada na to, ako sa táto smernica uplatňuje. A pritom miliarda sa e, preprala, preprala táto veľká suma a pritom nakoniec sa nič, nič nestalo a máme tu aj podniky, ktoré e, súvisia nejakým spôsobom, sú naviazané na starostu Ljubljane a tam išlo o 39 miliónov, čo sa prepralo. Peniaze išli na Maltu a teraz všetko e, prechádza cez nejaké firmy, ktoré sú nezákonné. A pritom máme pravidlá, máme aj právny základ, máme legislatívu, ale potrebujeme dobrý systém presadzovania a potrebujeme čestných ľudí, ktorí naozaj dokážu takéto trestné činy vyšetriť a e, dotiahnuť to do konca. Takže čo dokáže komisia urobiť s takýmito anomáliami? Mali by sme mať dosť právomocí na to, aby sme mohli konať v takých prípadoch, keď národné orgány nie sú dostatočne efektívne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Tonc. Teraz pristupujeme k spontánnej rozprave. Každý aj hlásili sa dociaľ dvaja rečníci. Prvým rečníkom je pán López Aguilar. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. A boj proti korupcii a organizovanému zločinu je nesmierne dôležitá vec, nielen z hľadiska ekonomického, ale potrebujeme nejaký právny, trestnoprávny nástroj, ktorý zabraní takémuto praniu špinavých peňazí a využívaniu týchto prostriedkov na terorizmus. Ja konkrétne som sa zúčastňoval na práci výboru, teda vyšetrovacieho výboru v oblasti, teda na tému Panama Papers. Takže je jednoznačne potrebné e, zvýšiť mieru transparentnosti a treba uplatňovať väčšiu mieru prevencie v jednotlivých krajinách. a Aj z hľadiska prevencie e, takých e, nástrojov, ktoré umožňujú pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Ale okrem toho je tu, jen, je tu ešte aspekt už toho, čo sa spomínalo, lepšia uplat, miera uplatňovania už existujúcej legislatívy v jednotlivých členských štátoch. Takže správna implementácia a nakoniec, aby sme dokázali plniť to, čo sme si predsa vzali, nakoniec e, tie štáty, ktoré neplnia, tak by mali byť náležite postihnuté. Ďakujem. Ďakujem, pán López Aguilar. Ďalší rečník na, na slovo. Mikrofón. Poprosíme mikrofón. Rečník hovorí bez mikrofónu. Viacero, je to pán Bielka, kto hovorí, e, viaceré banky, e, Bell ANG, Dánska banka a ďalšie, proste poukázali na to, že je tu nedostatok spolupráce v rámci EÚ, keď takéto veľké banky boli nejak e, do korupčných škandálov zaangažované. A vidím tu nasledovné hlavné problémy. Národné finančné spravodajské jednotky potrebujú informácie, ale členské štáty nedostatočne implementujú potrebnú legislatívu a toto podkopáva spoluprácu. Mnohé banky neuplatňujú rovnakým spôsobom práv, predpisy, právne predpisy EÚ. A to už, na to sa to už poukázalo. Napríklad aj e, Europol hovorí, že asi 1% e, z rozpočtu EÚ sa dostáva do podozrivých aktivít Čiže máme tu síce legislatívu pre boj, teda smernice pre boj proti praní špinavých peniazí, ale je potrebná väčšia miera integrácia. Chcel by som povedať, že aj zo strany rady. Či sú tu nejaké nové e, podnety pre legislatívu, ale toto fungovať nebude, ak nebude ochota štátov spolupracovať. Ďakujem pekne, pán Belka. A teraz na záver e, rozpravy dám slovo pani komisárke e, pani Jourovej. Ďakujem pekne. E, táto rozprava jasne poukazuje, že sa to naďalej bude e, riešiť ako prioritná téma v rámci tohto mandátu. Počula som príspevky tých z vás, ktorí ste zažili ságu všetkých tých aktivít namierených do oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v rámci končiaceho sa mandátu. Robili sme veľa, podľa mňa, užitočných vecí, tak na úrovni legislatívy, ako aj na úrovni dohľadu a takisto tlaku na implementáciu. Nikdy by som však netvrdila, že situácia je ideálna alebo že niečo zlepšovať. Počas tohto mandátu bude to mať komisia ako prioritu aj ten teda parlament, aby prijímala ďalšie kroky. A ja súhlasím, že by to malo byť, respektíve mohlo byť formou nariadenia, ktoré potom neumožní členským štátom, aby sa odchylovali od toho účelu, ktorý týmto sledujeme, prečo vôbec tú legislatívu príjmame. Nehovoríme tu o peniazoch, hovoríme tu o závažnej organizovanej trestnej činnosti, hovoríme o peniazoch, ktoré umožňujú takúto organizovanú trestnú činnosť, ale hovoríme zároveň o dôvere ľudí, dôvera, ktorú si musíme zaslúžiť, teda musíme teraz zmeniť situáciu tak, aby bola efektívna. Chceme zdravé finančný systém v Európe, to je dôležitý prvok, európskej prosperity. Musíme teda odfiltrovať rizika a musíme ich eh, riešiť do, systémom dobre fungujúcich pravidel, ktoré budú implementovať všetci. Tí z vás, ktorí ste povedali, že ten systém je len tak slabý alebo tak silný, ako je ten najslabšie ohňúko v rámci reťazca, presne to je tak musí to byť systém, ktorý budú brať vážne všetky členské štáty. Počula som, že členské štáty by mali byť motivované No už motivácia e, by mala byť všade rovnaká. A síce, že zákony treba uplatňovať. A to je tá podstatná úloha členských štátov. Máme aj negatívnu motiváciu, e, máme konania v prípade porušenia zmluvy, ktoré sme zahájili. Môžem vám povedať, ako to vyzerá s tými krokmi, čo robíme, pokiaľ ide o štvrtú smernicu o praní špinavých peňazí. Proces dohľadu viedol k otvoreniu konaní z dôvodu porušenia proti všetkým členským štátom. V tejto chvíli 5 e, konaní bolo uzavretých, zatiaľ len 5. Pre všetky ostatné členské štáty vydala komisia listy formálneho oznámenia a konania pokračujú. Pokiaľ ide o piatu smernicu, v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, kde sa transpozícia predpokladá v januári budúceho roka. Doposiaľ sme dostali následovné notifikácie. Tri členské štáty notifikovali úplnú transpozíciu, ďalších 5 členských štátov oznámilo transpozičné opatrenia. Pokiaľ ide o zvyšok, samozrejme sledujeme situáciu a budeme e, konať hneď po tom, ako uplynie dátum implementácie. Podielil som sa s vami o môj názor, že naozaj bude potrebné nariadenie, že to bude ten správny krok vpred. Ja opúšťam túto oblasť, samozrejme, takže je to len môj osobný pohľad po tom, čo som sa touto témou zaoberala. Prečo sme e, prijali 4. a 5. smernicu? 5. smernica, ktorá bola prijatá počas môjho mandátu, to bola jasná, veľmi rýchla reakcia na škandál Panama Papers a na tie teroristické útoky, ktoré sa len ťažko predvídali a ktoré bolo ťažko vopred odhaliť, pretože to boli anonimné platby. Museli sme na to zareagovať. Takisto sme museli zareagovať na veľmi jednoznačnú požiadavku po plnej e, transparentnosti registrov konečných užívateľov a tu sem zareagovať na to, čo povedal pán Kolakušič alebo pán Peksa, bola to moja osobná angažovanosť, vôľa, aby sme zabezpečili to, že register konečných užívateľov výhod bude plne otvorený, plne transparentný pre verejnosť bez e, diferenciácie, kto má právne dokazateľný záujem a kto nemá, vrátane novinárov. A tak to bude budeme mať e, verejnosti plne dostupný register, pokiaľ ide o zverejnecké fondy. Tam bola situácia ťažšia, lebo niektoré zverejnecké fondy e, majú za sebou súkromné nadácie. E, hlavne riešime teda obchodné, komerčné fondy, ale iné zverejnecké fondy budú môcť získať informácie o vlastníkoch Ďalšie kroky vpred by mohli spočívať v plnej implementácii nariadenia o Financial Intelligence Units a ich spolupráci. Pán Rede odišiel, chcela som sa mu poďakovať za úsilie. On bol spravodajcom pre tento legislatívny spis. Mohol by potvrdiť, že to bol veľmi náročná aktivita presvedčiť členské štáty, aby prijali opatrenia, tak aby útvary pre finančné spravodajské služby spolupracovali a delili sa o informácie s policajnými zložkami alebo orgánmi presadzovania práva v rámci krajiny a ešte ťažšie bolo ich presvedčiť, že by mala prebiehať výmena informácií cezhranične. Poviete, cezhranične je to veľmi slabé, máte pravdu. Snažíme sa to zlepšiť e, touto novou legislatívou, nebolo to dostatočne dôrazné, museli sme pristúpiť ku kompromisom Takže tu predpokladáme v rámci vášho mandátu istý pokrok. Mať jeden unijný orgán na lepší dohľad. Robili sme prvý krok. Európsky bankový úrad by mal mať posilnené kompetencie. Tak je to schválené aj v legislatíve. Mal by byť lepší zber údajov a možnosť konať, keď e, členské štáty zdá sa zlyhávajú v tom konaní, čo mimochodom bola bol prípad Danska a Estonskej banky. Stále si neviem predstaviť, ako je možné počas obdobia 5, respektíve 7 rokov dopustiť eh, pranie špinavých peňazí v objeme 200 miliard eur a eh, bez povšimnutia. Samozrejme, tie vyšetrovania ešte stále prebiehajú a budeme vedieť eh, s istotou, kto tam zlyhal, alebo kto bol ten, to bol to slabé ohnívko v rámci toho systému. Dánsko medzi tým zmenilo legislatívu, takže reakcii došlo. Ale súhlasím, že musí byť jeden silný unijný orgán, ktorý by mal dohliadať. Otázka pani Toms. Kto bude konať na európskej úrovni, keď členské štáty zlyhajú v oblasti trestného práva? Európska prokuratúra začne fungovať od novembra budúceho roku. To bude orgán, ktorý bude mať špeciálnych prokurátorov pre oblasť finančných zločinov. Bolo by hodné zamyslenia, či by práve Európska prokuratúra nemala byť tým orgánom, ktorý preberie prípady v prípade, že členské štáty zlyhajú. Viem, že hovorím dosť dlho, ale bolo dosť otázok, aby som to uzavrela. Pán Kasa spomínal informátorov, smernica o informátoroch aj to môže priniesť istý užitok. Ďakujem veľmi pekne za trpezlivosť. Naozaj som cítila potrebu a povinnosť zareagovať na vaše pripomienky a otázky, pretože toto je naozaj prioritná téma, ktorá musí byť dobre zvládnutá na politickej úrovni, na úrovni EÚ, na rámci nadchádzajúceho mandátu. Ďakujem pekne. You, Ďakujem, pani komisárka. Myslím, že je dobre vidieť, že vždy reagujete a odpovedáte na otázky poslancov. Nie každý komisár k tomu pristupuje rovnako, takže ďakujeme veľmi pekne za vašu angažovanosť a vaše zapojenie sa do tejto dôležitej témy. Teraz by som rada vyzvala ministerku Tupurajnen, aby v mene rady nakoniec to uzavrela. Viem, pani ministerka, že ste mali veľmi dlhý deň, takže ďakujeme pekne za vašu prítomnosť. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a páni, ďakujem za túto rozpravu. E, ja som si vypočula vaše hodnotné príspevky s veľkým záujmom a takisto e, aj ten vstup komisie si vysoko cením. E, takisto aj vidím, že komisia má nastavené tie cieľe vysoko. Pýtali sa ma konkrétne na aktivity, na kroky, ktoré prijala rada v súvislosti s bojom proti praniu špinavých peňazí a nedávne škandály v našich bankách a ja súhlasím, že je to problém. Musíme sa dostať eh, eh, k zdroju toho problému a musíme eh, zlepšiť situáciu v prípade, že tie opatrenia sú postačujúce. Analizujeme postmortem review komisie tých nedávnych prípadov, do ktorých boli zapojené banky. V októbri, teda budúci mesiac, bude o tom rada diskutovať a chceme vyvodiť do decembra závery takže kroky budú nasledovať. Takisto využívam túto príležitosť, aby som opäť potvrdila dôležitosť, ktorú predsedníctvo dáva v boju proti praniu špinavých peniazí a financovaniu terorizmu a teším sa na vzájomnú spoluprácu v týchto otázkach. Posolstvo z tejto diskusie je veľmi jednoznačné. Treba spraviť viac, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a téma našla širokú podporu naprieč politickými skupinami. Ja osobne vám môžem slúbiť, že budem tlmočiť toto vaše posolstvo môjmu kolegovi, ministrovi financií, ako váš príspevok do tejto veľmi, veľmi dôležitej problematiky.